El señor presidente. Bueno, amigas y amigos. Drahí priatelia, vážený pán komisár, vážený pán podpredseda, týmto by som rád otvoril našu dnešnú schôdzu. Prvým bodom je správa, ktorú predložila pani Geringer de Ödenberg Týka sa lepšej tvorby právnych predpisov. A teraz dám slovo bez zdržiavania spravodajkyni pani Geringer de Ödenberg. Iste viete o tom, že máte k dispozícii 6 minút a môžete to rozdeliť na dve, minú- na dve časti, najskôr 4 minúty a potom 2 minúty, ale ak by ste chceli teraz vystúpiť v dĺžke 6 minút, tak je to v poriadku, len aby ste vedeli, že máte možnosť rozdeliť svoj čas a potom máte na záver ešte dve minúty. Ak chcete, nech sa páči, pani spravodajky, máte slovo. Ďakujem, pani przewodniczący. Zgodne s zásadou pomocníčov... Ďakujem pekne. V rámci subsidiarity vytvárame legislatívu tam, kde je potrebná. Toto právo je potrebné implementovať. Je správne, musí to byť transparentné a zrozumiteľné v praxi. To však nevyzerá tak jednoducho. Európska legislatíva eh, je často e, veľmi príliš presná a je komplikovaná a hovorí sa, že je tu príliš veľký priestor pre interpretáciu v článku 160 Lisabonskej zmluvy sa uvádza, že Európska komisia má právo napomenúť a potrestať členské štáty, ak sú nedostatky v legislatíve. Preto som veľmi rada, že je tu, tento, je tu táto zásada rozumného vytvárania legislatívy, ktorú pán Barroso predložil minulý rok, je potrebné využiť tento nástroj. Chcela by som sa opýtať komisie, čo sa deje v tomto smere, čo konkrétne komisia robí v tejto oblasti. Domnievam sa, že to nie je a dúfam, že to nebola len technokratická floskula. E, ďalšia vec, ktorú pán Barroso navrhol, je vyhodnocovanie po zavedení opatrení. Je potrebné dbať o to, čo sa stane po schválení legislatívy, či sa implementuje správnym smerom a, a či sú nejaké nedostatky a oneskorenia. Ak legislatíva nie je vhodne namierená na spoločnosť, na životné prostredie, tak naša práca nemá zmysel a preto sa chcem opýtať komisie tiež, čo sa presne deje s týmto vyhodnocovaním ex post? Aký je rozdiel medzi týmto vyhodnocovaním a doterajšími mechanizmami vyhodnocovania? Komisia musí vyhodnocovať všetkých aktérov. Európsky parlament poukázal na to, že Európska komisia eh, musí neustále vyhodnocovať dopady v tejto správe. To spomínam dvakrát. Najskôr sa pozerám na obsahové otázky, to znamená, aké dôsledky komisia musí vyhodnocovať. Vyzývam komisiu, predovšetkým, aby vyhodnocovala sociálne a spoločenské dôsledky legislatívy a tu sú dôležité odpovede aj v tom zmysle, aký je vplyv na pracovný trh, na zamestnanosť v jednotlivých odvetviach pracovného trhu, najmä vzhľadom na finančnú a hospodárskú krízu. Domnievam sa, že tento aspekt nie je dostatočne spomenutý v návrhu komisie. A druhá vec, je nezávislosť hodnotenia vplyvov. Toto súvisí s témou lepšej tvorby právnych predpisov. V správe zdôrazňujeme, že je potrebné zabezpečiť plnú nezávislosť. To očakávame aj od zdrojov vytvárania iniciatívy. Tlmočníci mi hovoria, eh, hovorí pán predseda, že hovoríte príliš rýchlo. Pani spravodajka sa ospravedlňuje, že zaslala svoj text tlmočníkom vopred zwracam uwagę na konieczność zapewnienia pełnej... Poukazujem vo svojej správe aj na to, že je potrebná plná nezávislosť e, zdrojov. To by zjednodušovalo orgány pri vypracovávaní hodnotenia dopadov e, a to komisia musí vyhodnotiť e, na vyzvanie parlamentu. Myslím si, že rada pozostáva z veľmi kvalifikovaných eh, úradníkov komisie. Je však potrebné zamestnávať aj externých expertov, pretože ich nezávislosť môže Parlament nemôže pardon, vyhodnocovať, okrem toho spomínam aj zníženie byrokratickej záťaže. Európska únia eh, príliš často sa musí sa spája s veľkou mierou byrokracie, e, preto sa navrhuje, aby táto byrokratická záťaž sa znížila až o 33 Ale počúvam aj signály, že v niektorých prípadoch e, odľahčenie firiem vedie k tomu, že sa znižujú štandardy v súvislosti napríklad s istotou pracovných miest. Preto by som bola rada, keby to komisia poňala celostne. E, znižovanie byrokratické zaťaže nesmie byť na úkor štandardov. Okrem toho spomínam aj vysokú skupinu na vysokej úrovni pod vedením pána Štojbera. E, vnímam veľmi pozitívne prácu tejto skupiny. Aspoň do posiaľ som spokojná, že tento mandát tejto skupiny bol predlžený až do roku 2013. Radi by sme boli informovaní o tom, ako táto skupina eh, sa angažuje v oblasti znižovania byrokratickej záťaže, ako to vníma tento problém. V neposlednom rade spomínam tiež na dobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy a spomínam, ako je možné prehlbiť kontakty s národnými parlamentmi a tiež ako sme poňali nástroj občianskej iniciatívy. Dúfam, že táto spolupráca sa nebude obmedzovať len na kontrolu subsidiarity, ale aj na to, aby implementácia európskej legislatívy prebehla celkovo lepšie. Občianská iniciatíva, myslím si, že v tomto smere milióny európskych občanov čakajú na stanovisko parlamentu. Viem, že komisia pracuje na tomto veľmi intenzívne a dúfam, že prvé čítanie prebehne ešte tento rok a teraz dúfam, že budeme plodne diskutovať. Yes, Ďakujeme pekne, pani Geringer. A teraz Dávam slovo pánovi Ševčovičovi. Nech sa páči, pán popredseda komisie. Máte slovo a budete reagovať v mene komisie. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte, aby som začala tým, že sa poďakujem pani Geriger za vynikajúcu správu. A ako vidí z mojich úvodných e, slov, komisia plne súhlasí s väčšinou toho, čo povedala, pretože sa naozaj veľmi páči úsilie a dôraz, ktorý e, kladie Európska únia, Európsky parlament na e, reguláciu SMART. Máme tu 59 návrhov do pracovného programu na rok 2010 a nebudeme sa im už venovať, pretože sú už buď zastaralé, alebo ich pôvodný účel už bol prekonaný. E, preto sme sa rozhodli e, rokovať o rámcových dohodách. Takisto by som chcel povedať, že 6. oktobra sa bude e, pripravovať oznámenie o nariadení SMART a takisto sa budeme venovať aj otázkam subsidiarity. E, dúfam, že tieto dokumenty budú riešiť mnohé otázky, ktoré položila pani e, Odenberg vo svojom prejave. Chcel by som sa teda venovať iba hlavným bodom Finančná kríza už e, dokázala, že nariadenie má dôležitú úlohu pri zabezpečovaní prosperity pre všetkých. Zároveň súhlasím aj s pani Geringarde de Ottenberg v tom, že musí byť veľmi e, opatrný v tom, čo budeme pripravovať e, v, tej, v tom nariadení, čo tam budeme upravať, pretože nechceme príliš zaťažovať našich podnikateľov. Vieme, čo je v existujúcej legislatíve, ako aj v tej, ktorú pripravujeme. Budeme teda pracovať veľmi tvrdo na tom, aby sme uskutočnili štyri hlavné činnosti súvisiace s nariadením SMART. Budeme potom pokračovať s dopadovými štúdiami a budeme robiť všetko preto, aby sme zlepšili kvalitu tohto nariadenia, zjednodušíme legislatívu, to už máme v pláne, budeme pokračovať aj v úsilí znižovať administratívnu záťaž pre podniky a takisto budeme hodnotiť nariadenia a legislatívu, ktorá už existuje, aby sme zistili, nakoľko efektívna je táto legislatíva. Ak teda musím povedať, že tu máme nejaké nezhody, tak sa musím obmedziť iba na dva body. Prvý z nich sa týka nezávislého orgánu, ktorý sa zodpovedá parlamentu, pretože my sme skutočne radi, ako sa robia v rámci komisie dopadové štúdie. Ako viete, komisia sa zodpovedá Európskemu parlamentu. Parlament je legislatívny orgán, teda je to orgán, ktorý v konečnom dôsledku kontroluje kvalitu legislatívy. No a potom druhou otázkou je prepracované znenie legislatívy. Toto sa odrazilo už aj pri výmene listov medzi predsedami parlamentov a predsedami e, komisie a Rokovací poriadok Európskeho parlamentu umožňuje aj používanie prepracovaných znení, ak je to potrebné a ak je to aj potrebné pre účely novelizácie legislatívy, ktorá už nedáva nejaký zmysel. Pokiaľ ide o všetky ostatné záležitosti, plne súhlasíme s vami a našim cieľom je používať e, múdre a efektívne nariadenia a smernice pre našich občanov. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz Žiadam kolegu Tadeuša Zvievku, aby prehovoril. Bude hovoriť e, v mene Výboru pre ústavné záležitosti. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. Chcel by som zablahoželať kolegom a poďakovať sa za vynikajúcu prácu, ktorú urobili pri vypracovaní tejto správy. Teším sa, že aj moje pripomienky z e, výboru AVKO sa zobrali do úvahy. V mnohých rokoch, najprv spoločenstva a teraz únie, sme dospeli k záveru, že jedna európska legislatíva funguje veľmi dobre vo svete slobodného obchodu, funguje to lepšie, ako keby sme mali 27 legislatív. Nové predpisy by nemali spôsobovať administratívnu záťaž pre tých, ktorí e, tieto predpisy používajú. V našej legislatíve by sme chceli našim občanom uľahčiť život. Nesmieme však znižovať latku Práve naopak, musíme sa vždy starať o zlepšovanie. Zavádzajú sa mnohé zmeny Lisabonskou zmluvou, ktorá hovorí aj o legislatíve v EÚ. Rozšírenie privilegií parlamentu, občianske iniciatívy, malé a stredné podniky, toto všetko je dôležité pre občanov a to, čo robíme v týchto oblastiach, poukazuje na to, nakoľko kvalitná je naša práca. To, čo zavádzame, vedie k väčšej zodpovednosti občanov. Parlament má skutočný vplyv na tvorbu legislatívy a preto sa nám pozerajú na prsty. To je veľmi dôležité povedať aj pri hodnotení našej práci. Musíme však vytvoriť dobrý vecný základ, aby sme mali na čom budovať a aby sme potom to, čo si povieme, mohli v budúcnosti realizovať. V budúcnosti by sme mali ďalej implementovať legislatívu EÚ, čo môže byť veľmi zložité. Ďakujem veľmi pekne, pán Zvievka. A teraz sa e, presúvame e, k rečníkom za politické skupiny. Najprv v mene EPP máme pána Baldasareho. Kolega Geringer, sottolinea... Vážení kolegovia, je tu zásadná otázka pre e, európsku integráciu, ktorá je obsiahnutá v, práve, v, práve, v tejto správe. Ide o trans, potrebu transparentnej legislatívy, ktorú môžu občania rozumieť. Vidím, čo spravodajkynia identifikovala ako prioritu, teda to rešpektovanie princípu subsidiarity a proporcionalitu a tú dôležitosť, ktorú má posudzovanie vplyvu a znižovanie administratívnej záťaže pokiaľ ide o posudzovanie vplyvov, chcel by som povedať, že ústavnoprávny výbor predloží mechanizmy, ktoré e, posilnia nezávislosť a to je nevyhnutné. Pokiaľ ide o nestrannosť posudzovania vplyvov, tá zvýši kredibilitu legislatívy EÚ a e, uľahčí jej príjmanie. Takisto pracujeme na znižovanie administratívnej záťaže v súvislosti s, zniž, s európskou legislatívou. Do roku 2012 má na dôjsť významnému zníženiu, tak aby sme ušetrili podstatnú časť HDP. Často to súvisí s neefektívnosťou administratívnych postupov, ktoré sa vnútroštátne uplatňujú. Napríklad 72 právnych aktov predstavujú 80, eh, 480 eh, informácií a implementačných aktov. Pri pri uplatňovaní vo vnútroštátnej legislatíve eh, ide iba o dva takéto informácie, dve takéto informácie. Treba, aby sme implementovali egusku legislatívu efektívnejšie pre uspokojenie a úsporu. Mm, e, teraz pani e, e, Regner za skupinu sociálnych demokratov. Ďakujem. Naša kolegyňa pani Geringer napísala naozaj ambicioznú správu. E, ide o transparentnosť, koherentnosť a efektívnosť európskeho práva. Sú to dva prvky tieto správe, ktoré sú nesmierne dôležité. Zjednodušenie legislatívy, teda vytváranie práva nesmie k tomu viesť, aby tie sa znížila úroveň týchto právnych predpisov. Táto iniciatíva musí ísť ruka v ruke s, ďalšou, e, s ďalším iniciatívy, teda e, s fungovaním trhu. Každá legislatívna e, iniciatíva by mala obsahovať konzultačné iniciatívy, najmä pokiaľ ide o posudzovanie vplyvu na zamestnanosť a sociálnu oblasť je tu vynikajúci systém posudzovania vplyvov a na tom nám nesmierne záleží, nám je tým, ktorí na tom spolupracovali. Tento systém vyplýva z toho, aby, bol, um, aby boli um, um opatrenia, ktoré z toho vyplynú, dôveryhodné a transparentné. Jednostranné posudzovanie vplyvov e, komisie, tým treba predchádzať. E, v Lisabonskej zmluve vidíme horizontálnu klauzulu, ktorá je pod, podkladom preto, aby systém posudzovania vplyvov toto naozaj zohľadňoval a aby prebiehali rozsiahle konzultácie sociálnych partnerov, pokiaľ ide o vplyvy na zamestnanosť a sociálne veci. Ďakujem, pani kolegyňa. Teraz v mene liberálov e, dva, dve minúty pre pani Tajn. Pán predseda, čo tým treba e, rozumieť? Treba jednoduchú, transparentnú a e, zrozumiteľnú legislatívu pre občanov EÚ a pre naše podniky. Dôležité je teraz pritom uvážiť a dodržiavať zásady proporcionality a transparentnosti a aby sa na úrovni EÚ upravovali iba to, čo sa na, na, nedá urobiť na úrovni miestnej, regionálnej či vnútroštátnej. Treba mať jasný, eh, jasnú predstavu o tom, ako konkrétne predpisy eh, budú ovplyvňovať ďalšie dianie a čo najviac eh, tieto predpisy znížiť. Dopad vplyvov treba naozaj starostlivo pripraviť a bola vytvorená nezávislá rada, ktorá zaručuje kvalitu do posudzovania vplyvov. A takáto rada má mať zodpovednosť voči parlamentu. A keďže predpisy sú spojené s finančnými nákladmi, keď ide napríklad o označovanie produktov a sledovanie ďalších vplyvov. Ak takéto niečo neexistuje, politika na nič, máme um, dobrý cieľ, vysoký cieľ, znižovať cieľ, e, znižovať administratívnu záťaž o 25 do určitého časového času. Šance dosiahnuť to sú vysoké, ale treba povedať, že dobrú tretinu, niektorí hovoria, že dve tretiny e, administratívne záťaže, ktoré pochádzajú z EÚ, um, sú um, znamenajú priveľkú záťaž na členské štáty. Členské štáty musia aktívne spolupracovať s EÚ, aby zabránili nepotrebné administratívne záťaže. A tieto náklady treba starostlivo sledovať. Národné parlamenty tu musia zohrávať svoju úlohu a svoju povinnosť, aby dos- dospeli, splnili e, svoje úlohy z e, e, Lisabonskej zmluvy. Teraz pani Lichtenberger. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia. 27 právnych systémov, keď chceme tieto skombinovať, eh, tak eh, sa dá predpokladať, že to budú isté ťažkosti a preto eh, je tu mnoho kritických slov na adresu európskej legislatívy a musíme reagovať na tú kritiku. Táto reakcia musí obsahovať dosť zásadné prvky ako napríklad hodnotenie dopadu a musíme zohľadňovať všetkých hráčov, nielen hospodárstvo, firmy v priemysle a lobbystov. To je pre mňa dôležité. A druhá vec, a tu som veľmi kritická, a tu ide o implementáciu práva spoločenstva v národných eh, legislatívach. Je tu mnoho ťažkostí práve v tejto fáze implementácie, alebo respektíve neimplementácie európskej legislatívy na e, úroveň národného práva. Preto musíme práve v tejto fáze implementácie dosiahnuť výrazné zlepšenie a musíme apelovať aj na občanov e, a musíme reagovať aj na ich želanie, aby sme konali transparentne. Je tu potrebné dosiahnuť čo najvyššiu mieru inovácie v oblasti európskeho práva. Ďakujeme pekne a teraz v mene konzer- konzervatívcov a reformistov pán Karim. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Najskôr by som rád poďakoval svojej kolegyni, spravodajkyni za túto správu a za celý obsah tejto správe. Lepšia tvorba právnych predpisov je dôležitá výzva pre budúcnosť Európskej únie. To je relevantné pre občanov vo všetkých členských štátoch. Väčšina e, dobrej tvorby plných predpisov v tejto snemovni e, však sa neguje predovšetkým tým, že je veľký počet právnych úprav, ktoré ešte stále súvisia s našim štatútom a to spôsobuje veľkú byrokratickú záťaž a má to priamy vplyv aj na hospodárstvo, na malé stredné podniky. Som veľmi rád, že komisia to dnes uznala otvorene. A po druhé, E, sú tu bláznivé iniciatívy, ktoré komisia predkladá z času na čas. E, umožňuje to iba ignorovať našu prácu a tieto bláznivé nápady sa dostávajú do popredia. Keď sa však pozrieme na dôsledky Lisabonskej zmluvy, je dôležité, aby sme sa sústraďovali na mnohé tie otázky, ktoré tu zazneli sú z mojich kolegov, predovšetkým ako stály spravodajca o, na, pre monitorovanie subsidiarity a proporcionality vám môžem povedať, že je dôležité, aby národné parlamenty zohrávali príslušnú úlohu v procese tvorby legislatívy, ale bez interpretačných možností túto možnosť nevyužívame dostatočne. Ďalej, čo sa týka hodnotenia vplyvov, tento vývoj chcem pozitívne vyhodnotiť, je potrebné konzultovať naďalej so zúčastnenými stranami, je potrebné preverovať aj uplatňovanie princípu subsidiarity. Chcem oceniť správu, ktorá volá po zadefinovaní smart regulation, je potrebné, aby už vo výbore sa vypracovali hodnotenia vplyvu, tak aby parlament mohol rokovať s komisiou ešte predtým, ako prebehne akékoľvek záverečné vyhodnotenie. Teda v krátkosti, pán predseda, spravodajkňa moja skupina podporuje to, aby sme sa posunuli eh, z tohto základu a síce, že Európska Únia a inštitúcie musia rešpektovať princíp subsidiarity a proporcionality. Všetká legislatíva musí obsahovať dôvody, prečo je táto možnosť lepšia ako nejaká iná možnosť. Všetky legislatívne návrhy musia byť spojené hodnotením dopadu, e, a to veľmi nezávislým hodnotením. Komisia musí všetky hodnotenia dopadu predkladať výborom hneď od samotného počiatku a musíme zabezpečiť, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanom, ako je to len možné. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega. A teraz v mene skupiny EFD na jednu minútu a pol pán Messerschmidt. Tak for det, formand, og uh, tak til rapportøren for et godt stykke. Ja, ďakujem pekne spravodajkyni za vynikajúcu prácu s mnohými dôležitými bodmi. Najmä sa chcem poďakovať za to, že hovorí o subsidiarite a proporcionalite. E, je polutovania hodné, že tie zámery ktoré sú zakotvené v Lisabonskej zmluve, sa nedodržiavajú vôbec v tom, čo navrhuje komisia. To je veľmi polutovane hodné, keď skonštatujeme, ako teda kontrola e, cez národné parlamenty v rámci princípy proporcionality sa nenaplňa v praxi. Hovorí sa, e, že ak máme väčšinu parlamentov, v ktorých ktoré chcú zastaviť e, isté legislatívne úsilia, pretože sú proti princípu subsidiarity, musia mať takúto možnosť. Hovorí sa tu niečo o oranžových kartách, o, o žltých kartách. To nemá žiadny význam. Je to predsa iba výsmech subsidiarite národných parlamentov. To je veľmi poľutovanie hodné. A okrem toho je tiež e, podľa mňa je pozitívne, že v tejto diskusii poukazujeme na všetky tieto aspekty. Komisia dúfam dospeje do štádia, kde členské štáty budú mať e, patričnú úctu a nebude sa len zohľadňovať e, ich stanovisko a stanovisko ich parlamentov a ich názor na subsidiaritu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu a pol v mene e, nezaradených pán Strojanov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som e, vyjadriť podporu toho, čo povedali prechádzajúci rečníci, najmä pokiaľ ide o právomoci národných parlamentov. Majú nové právomoci za Lisabonskej zmluvy a môžu konať, ak zaznamenajú problémy. Jeden z pozitívnejších prvkov Lisabonskej zmluvy je práve tento, ale rozmýšľam, či to nie je iba populizmus? Či to nie je iba spôsob, ako získať väčšiu podporu pre Lisabonskú zmluvu? Hovoria nám, že národné parlamenty získali väčšie privilegie, ale samozrejme tu potrebujeme mať aj postupy, kroky, ktoré by mali uľahčiť spoluprácu medzi národnými parlamentmi. je tu požiadavka, že dve tretiny národných parlamentov musia hlasovať za rozhodnutie. To je dosť veľká väčšina. Myslím si, že momentálne tento princíp nemožno uplatňovať, preto potrebujeme jednotný postup v celej Európskej únii. Toto je jediný spôsob, akým môžeme presadiť toto konkrétne pravidlo. A preto by som e, chcela požiadať belgické predsedníctvo, aby požiadalo národné parlamenty a pracovali e, v tomto smere. Teraz máme jednotlivých rečníkov. Najprv pán Masip, e, dve minúty. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Toto je záležitosť, ktorá sa znova znova vracia. Hovoríme o nej už celé roky. V tom či onom duchu. Spomínam si na úsilie Moniky Frasony a pána Medinotyho v parlamente. Myslím si, že správa e, Lídie Geringer je vynikajúca a nie len ciele sú dôležité, ale aj duch tejto správy je dôležitý a e, to je niečo, čo je dôležité pre všetky zainteresované strany európskych inštitúcií, pretože inak sa vrátime k tým starodávnym slovám, budeme hovoriť o tom, čo sa deje a nebudeme robiť vôbec nič. Dnes si myslím, že to, čo povedal pán komisár, je dôveryhodné a ukazuje to aj, ako má vôľu pracovať v tejto oblasti. Verím tomu, že vaše úsilie môže dosiahnuť veľký prínos v tom, že sa zníži administratívne bremeno o 20 a takisto, že sa podarí dosiahnuť ostatné ciele. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím tu nikde pána Šimanského, ten by mal byť ďalším rečníkom a tak odozdávam slovo pánovi Ehrenhauserovi na minútu a pol. Ďakujem. Chcel by som povedať niekoľko slov k princípu subsidiarity Samozrejme, musí to byť tak, že politika prebieha na regionálnej alebo miestnej úrovni. Len tam je totižto pre občana politika aj transparentná. A iba na tejto úrovni sa nástroje dajú realizovať často v mnohých prípadoch. A to platí aj v prípade princípu subsidiarity. A preto je tu aj dôvod dôvodnenia princípu subsidiarity. Treba teda rátať s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi kritériami. Treba vysvetliť, prečo niektoré veci prebiehajú na úrovni EÚ a nie na miestnej úrovni. Práve táto požiadavka zdôvodnenia e, sa často neberie do úvahy často človek nájde údaje, kde je napísané, že tieto úlohy sa robia už na národnej úrovni. Toto je zdôvodnenie, prečo sa niektoré veci robia na úrovni EÚ. A pokiaľ ide o subsidiaritu, Právo kontroly sa zavádza Lisabonskou zmluvou. Myslím si, že toto právo kontroly nie je dostatočné a že toto právo kontroly je iba zdanlivé právo kontroly. A preto žiadam predovšetkým komisiu, aby princíp subsidiarity brala ešte intenzívnejšie do úvahy a predovšetkým tú požiadavku zdôvodnenia. Ďakujem veľmi pekne. No Ďakujem pekne. Uh, vidím teda, že e, ďalší, pani Čilde sa nenachádza na svojom mieste, takže teraz uh, minúta pre pána Kožušníka. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem spravodajkyni za kvalitne spracovanú správu. komisár robí e, celý rad krokov e, na zlepšenie tejto e, veci a ja jej naozaj fandím, hoci to nie je vždy tak, ako by som si želal. Často mám v diskusii pojím dojem, že pravá časť eh, tohto fóra vidí eh, lepšie, lepšiu tvorbu legislatívy inak ako ľavá časť. Rád by som videl, aby snaha um, bola tak, ako to vidie pán Štojber. Jednoducho nesúhlasím s jedným, eh, to je zvýšenie počtu hm, pracovníkov v komisii Radi by sme sa zamysleli nad tým, ako tieto komisie pomôcť, ako napríklad tak, že v rámci týchto kapacít by sme v Európskom parlamente mali výbor pre znižovanie administratívnej záťaže, ktorý by vyhodnocoval posudzovanie dopadov tak, ako posudzoval znižovanie administratívnej záťaže predložených právnych noriem. Um, takto by mala komisia uľahčený svoju, svoju úlohu a pritom by sa to neodrazilo na výdajovej stránke parlamentu. Ďakujem, pán kolega.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 Chcel by som poblahoželať eh, spravodajkyni aj komisárovi. Vďaka Lisabonskej zmluve eh, nastupujeme novú éru. Tá nám začína. Z, eh, je teraz, zvyšila sa úloha parlamentu, ale aj zodpovednosť a my využijeme všetky príležitosti, aby sme zlepšili kvalitu legislatívy. Um, tie časti tejto správy sú naozaj uh, veľmi cenné kde má byť e, pojatý parlament do hodnotenia vplyvov. Jednoducho musí byť nejaký základ pre e, tvorbu legislatívy, ktorú, e, ktorý nám uľahčí práve tvorbu legislatívy. Vidíme na správnu cestu, keď budú spolupôsobiť všetky parlamenty na základe nášho februárového vyhlásenia Európsky parlament i národné parlamenty garantujú voľný tok informácií. Áno, ďakujem teraz pekne. A ďakujem, pán predseda. Pani Bilbao Barandika hovorí, my sme za lepšiu legislatívu, regionálne parlamenty a takisto štátne parlamenty fungujú trošku ináč. To, od e, Máme 27 členských štátov EÚ a z nich e, od nich e, sme dostali iba dve odpovede na celé stovky možných stimulov. Odpoveď bola od Rakúska, Francúzska, Španielska, Talianska a 15 reakcií prišlo z Portugalska. Znamená to, že komisia nemá informácie o účasti regionálnych parlamentov pri presadzovaní tejto legislatívy, e, ktorá e, je stanovená v Lekazamovskej zmluve. Ďakujem, pán Bilbao. E, teraz pán Rubikson. Chcel by som naozaj pozitívne vyhodnotiť eh, obsah tejto správy. Pretože keď Európsky parlament a Európska únia sa zasadzujú za ľudské práva a aj za dodržiavanie ľudských práv mimo Európskej únie, eh, o to viac je to pre nás dôležité ako také. Niekedy chýba kontrola a od kontroly závisí, ako táto legislatíva i ľudské práva eh, budú uplatňované v praxi. Chcel by som eh, upozorniť iba na jednu vec. V októbri eh, v Litve, ktorú zastupujem, pardon, Lotyšsku, kde zastupujem, sa konajú voľby. A v týchto parlamentných voľbách

Ďakujem pánu, pán Paška. Slovo má pán Brons. A projekt legislatívy, tak ako to vykonáva tento parlament, má pre, um, nedovoliť jednotlivým členským štátom prísť s vlastným posúdením. My prichádzame s rôznymi novelami, ktoré sa realizujú na poslednú chvíľu tí, ktorí e, nemyslia a poslúchajú týchto e, veľmi nezaujíma, pretože sa spoliehajú na vedúcich svojich krajín. E, malé či veľké skupiny poslanci, ktorí chcú však hlasovať podľa svojho uváženia, sa môžu zapojiť do diskusie pred hlasovaním do poludnia a na základe výsledkov sa môžu sami rozhodnúť a to nie je hodné demokratické inštitúcie. Ďakujem, pán kolega. Máme teraz 5 prihlásených rečníkov v tomto kole. Um, nech sa páči, máme dosť času, takže odovzdajem slovo. Ďakujem, pani spravodajkyňa, blahoželám vám k správe. A v tejto správe sa naozaj správne hovorí, že je dôležité, aby bolo správo, právo zrozumiteľné a, a pochopiteľné pre občanov. My tu v EP predkladáme správy, vyhlásenia a uznesenia v jazyku, ktorý je málo zrozumiteľný pre obyčajných bežných občanov. A mnohé pripravované dokumenty sú písané jazykom, ktorý nie je čitateľný takisto oznesenia, ktorými informujeme tretie krajiny o našich hodnotách. Teraz sa hovorí o prípadoch porušovania ľudských práv. Tie sú písané podobným jazykom. Preto si myslím, že parlament by sa mal zúčastniť akcie, ktorú začala komisia a ako písať zrozumiteľne. V rámci tejto kampane sa pripravujú informácie o tom, ako sa majú dokumenty vypracovávať tak, aby boli zrozumiteľné, čitateľné.

pre redukciu byrokracie v politike ktorá platí tak na národnej úrovni ako aj na tej európskej. ďakujem pekne a ešte raz gratulujem. Ďakujem, Teraz eh, kolo prihlásených rečníkov končí. Teraz nech sa páči slovo pán komisár, tak aby mohol zareagovať na jednotlivé eh, príspevky. Nech sa páči, máte slovo, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, takže pokúsim sa zodpovedať e, tie otázky, ktoré tu boli vznesené vo vymedzenom čase. E, v prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým poslancom Európskeho parlamentu e, za ich jasnú zaangažovanosť v otázke Smart Regulation, pretože si myslím, že členské štáty Európskej únie práve toto potrebujú. Takisto sa chcem poďakovať našej spravodajkyni, ktorá poukázala aké dôležité sú dopadové štúdie. Naozaj sme veľmi radi, že tu máme ten precedens z výboru Inko a dúfame, že aj ostatné výbory budú pracovať na dopadových štúdiách rovnako ako aj tento výbor. Aj my urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zlepšili hodnotenie kvality a zlepšovali legislatívu. Čo je ďalej dôležité, čo bolo zdôraznené aj správe, je, že musíme e, študovať e, dopad navrhovanej legislatívy, pretože e, novely legislatívy, ale aj nová legislatíva má vplyv na situáciu a môže ju zlepšiť, ale môže ju aj zhoršiť. A to musíme mať na pamäti. Plne súhlasím aj s tými, ktorí hovorili, že potrebujeme nestranné hodnotenie. To sa snažíme naozaj robiť v komisii. Pracujeme veľmi úzko so skupinou pána Štojbera. Ehm, naozaj tu vytvárame novú kultúru internej práce komisie. Jazyk je veľmi otvorený a musím povedať, že viac ako 30 návrhov hodnotiaca komisia zamieta za účelom zvýšenia kvality legislatívy, pokiaľ ide o malé stredné podniky. Myslím, že už pred dvoma dňami sme hovorili o tom, aké je dôležité znižovať záťaž predovšetkým pre malé stredné podniky. Takže oni by mali mať e, ten najväčší prínos z jednotného trhu a som naozaj veľmi rád, že tento cieľ znížiť administratívne bremeno do roku 2020 o 20 bude dosiahnutý. Ešte raz sa chcem veľmi pekne poďakovať našej spravodajkyni za veľmi kvalitnú správu a takisto všetkým poslancom za ich zaangažovanosť v otázke eh, legislatívy SMART. Pán Ševčovič. Komisia nemá časové obmedzenie, komisia sa obmedzuje sama. Možno by som vám to nemal hovoriť, pretože to asi nie je veľmi dobré, ale je veľmi dobré, že komisia sa domnievala, že má obmedzený čas a tým sa sama obmedzila. Takže som rád, že ste veľmi múdro využili čas. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Ševčovič. A teraz pani spravodajkyňa má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by, by som sa vám všetkým poďakovať. Veľmi sa teším, že som mala príležitosť práve tento rok predložiť správu o lepšej tvorbe právnych predpisov. A to v prvom roku po podpísaní Lisabonskej zmluvy a po predložení stratégie do roku 2020. Stretla som sa s mnohými zaujímavými skupinami, či už na strane priemyslu, zamestnancov, odborov a zamestnávateľov. A a stretla som sa aj s ich zastrešujúcou organizáciou, teda zastrešujúcou organizáciou odborov ETUK. E, my sme sa dohodli na dobrom kompromise medzi všetkými zainteresovanými stranami. Som taktiež veľmi rada, že všetky politické skupiny spolupracovali veľmi dobre pri príprave tejto správy a to sa nedieje každý deň. Výsledok bol pozitívny. Ďakujem veľmi pekne všetkým za spoluprácu. Ďakujem teda veľmi pekne a blahoželám vám k práci, ktorú ste urobili. Takto sa dostávame ku koncu tejto rozpravy hlasovanie o uznesení